Prosím vás, zaujmite svoje miesta. We start voting. Yes, please. Yeah. Mr. Audi. Monsieur le Président. Point of order. Je voudrais... Rád by som, pán predseda, vystúpil na základe článkov 146 a 148 rokovacieho poriadku ohľadne multilingvizmu a degradá- ohľadne degradácie multilingvizmu v Európskom parlamente. Využívam skutočnosť, že uznesenie o pracovnom programe Európskej komisie plus Pozmeňujúce návrhy 19 a 28 neboli o 12.40 preložené do francúzštiny. Je to neakceptovateľná degradácia multilingvizmu v Európskom parlamente. Ďakujem. Ďakujem, pán Ody. Zoberieme to do úvahy v budúcnosti a tieto otázky budeme brať do úvahy, lebo sú dôležité. A teraz otváram hlasovanie e, prostredníctvom zjednodušeného postupu o správe pána Bergeho o mobilizácii e, flexibilného nástroju flexibility pre akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania. Otváram hlasovanie. Hlasujeme kvalifikovanou väčšinou troch petín hlasov. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali? Uzatváram hlasovanie. Schválené. Chcem poblahoželať spravodajcovi pánovi Bögemu za prácu, ktorú tejto pra- práci, tejto správe venoval. A teraz budeme hlasovať o návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2011. Dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 1. Otváram elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci. uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 20. Pozmenujúci návrh 21, menovité hlasovanie. Otváram eh, hlasovanie podľa mena. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 11, hlasovanie podľa mena, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 14. Hlasovanie podľa mena. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 13. Pán predseda Šulc sa hlási o slovo k tomuto pozmenujúcemu návrhu. Ďakujem, pán predseda. Čo sa týka pozmenujúceho návrhu 13, za našu politickú skupinu by som chcel podať následovné vysvetlenie. Je to žiadosť, ktorú môj kolega Goran Ferm položil v rozpočtovom výbore. Tento pozmenujúci návrh sme nepredložili opätovne, ale e, politická skupina zelených e, tento, e, túto požiadavku opäť predložila. My sa zdržíme, pri tomto e, hlasovaní, ale s kolegom zo strany zelených sme sa dohodli na tom, že sme e, rovnakého názoru. Dohodli sme sa ale na tom, že e, nepredložíme nový pozmenujúci návrh ako politická skupina ale podporíme tento bod a pevne veríme, že ostatní kolegovia nás rovnako podporia pri hlasovaniach v ďalších dňoch. Ďakujem. Otváram hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 13, hlasovanie podľa mena. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz, dámy a páni, dôležité e, vyhlásenie. Európsky parlament neschválil ani jeden z pozmenujúcich návrhov k stanovisku Rady z 10. decembra 2010 vo veci rozpočtu na rok 2011. V tejto súvislosti k bodu 2 uznesenia, o ktorom budeme teraz hlasovať, škrtáme slova v pozmenenej verzii textu vo veci rozpočtu na rok 2011, pretože nič sa tu nemení v tomto znení rozpočtu na rok 2011. Budeme teraz hlasovať o uznesení, ktoré potom samozrejme v pozmenujúcich návrhoch zmeniť môžeme, pokiaľ e, nejaké pozmenujúce návrhy budú schválené. Pani spravodajka Sidunia Jendřejevská. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že by som kolegom mala objasniť jednu záležitosť. Budeme hlasovať bez zmien o návrhu rady. Tento návrh je totožný so stanoviskom, ktorý rozpočtový výbor schválil minulý týždeň a takisto je totožný s tým, čo sme vyjednali po 9-mesačnom e, vyjednávaní. Chcela by som sa poďakovať predovšetkým špecializovaným spravodajcom e, vo výbore Európskeho parlamentu. Ďakujem vám za podporu a dôveru, ktorú ste mi poskytli za celý čas. Som veľmi rada, že dnes sa nám podarí schváliť rozpočet na rok 2011 tak, aby mohol byť v budúcom roku už realizovaný. Ďakujem. Dámy a páni, Rozpočet sme schválili bez zmien. Všetky pozmenujúce návrhy boli zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o uznesení podľa rokovacieho poriadku. Budeme teda hlasovať o správe pani Jendřejevskej. Ide o e, rozpočet, návrh rozpočtu na rok 2011. Ide o všetky časti. Hlasujeme teraz o pozmeňujúcich návrhoch 2 a 4. Ide o rozdelené hlasovanie po častiach, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Druhá časť, kto je pro, za, kto je proti. Overíme to elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnutá táto prvá časť. Pozmenujúci návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme to opäť overiť elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Pozmeňujúci návrh zamietnutý. Pozmeňujúci návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme to opäť overiť elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Budeme teraz hlasovať o celom textu návrhu uznesenia a to podľa mena. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. Dovolte mi, aby som zablahoželal oboj spravodajkyňam pani Sidoni Jendřijevskej a, a pani Helge Trüppel. Rada by teraz chcela povedať zo pár slov. Dávam jej slovo, nech sa páči. Pán predseda, dámy poslankyne, páni poslanci, Práve e, parlament schválil stanovisko Rady k rozpočtu 2011 bez podmenujúcich návrhov. Ja nemôžem robiť nič iné, len privítať našu spoločnú dohodu o rozpočte na rok 2011. Proszę Państwa. Dámy a páni, prosím vás, aby ste si vypočuli vyhlásenie E, bardzo proszę. Prosím vás, aby ste si vypočuli veľmi dôležité prehlásenie. Po prvýkrát v dejinách sme postupovali podľa postupu, ktorý je stanovený Lisabonskou zmluvou. V Lani sme použili zjednodušený postup. Toto bolo poprvýkrát, čo sme postupovali podľa úplného postupu Lisabonskej zmluvy prehlasujem nasledovné. Európsky parlament schválil stanovisko pozície rady z 10. decembra 2010 vo veci rozpočtu, ktorý bol komisii e, predložený e, v novembri 2010. Rozpočet bol schválený v súlade s, článkom 314 mluvy o fungovaní Európskej únie v súlade